by the way, because I know you're interested in future work programme, because um, that, that following our work on consumer product safety. To si musíme preveriť. Takže za 19, hlasím o 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Štrnáct plus jeden, 15 k štyrom. Nešlo to?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 Uh, the, and, and respond to the amendments that have been tabled to her proposal. Děkuji, pane předsedo. Eh, milí kolegové, já bych chtěla poděkovat především no, před, předně eh, stínovým zpravodajům i jejich eh, asistentům a sekretariátům za spolupráci, která nebyla jednoduchá. Stejně tak chci ocenit vstřícnost ze strany Evropské komise. Tento legislativní balíček eh, přispívá k modernizaci prováděcí eh, pravidel o uvádění výrobku na trh, jak už tady řekl pan předseda, je to nesmírně důležité. Eh, v rámci předkládaných devíti směrnic dochází ke přizpůsobení se Woods Package z roku 2008. Kvůli legislativně technickým otázkám procedury přeskumu, kdy právní služba Eh, rady Evropské unie má výhrady k části věnované komitologii, nemohl právní výbor dodat stanovisko ke dvěma směrnicím. Eh, jsou to směrnice, které se týkají pyrotechniky a měřidel. Chtěla bych tímto apelovat na kyperské předsednictví, aby právní služba Rady dokončila co eh, nejdříve svou práci, aby bylo možné už v září hlasovat i o těchto dvou zbývajících směrnicích. Celkově téměř 500 pozměňovacích návrhů bylo podáno, včetně těch obsažených v mých zprávách. Sama jsem se zaměřila na čtyři oblasti. Zajištění souladu směrnic Good Package a zachování právní jistoty, zvýšení ochrany spotřebitelů, snížení administrativní zátěže pro evropské podnikatele a zlepšení dozoru nad trhem kvůli těm produktům, kvůli těm produktům a společnostem, které porušují harmonizovaná pravidla a působí tak nekalou konkurenci. <clears throat> Navrhla jsem šest horizontálních kompromisních pozměňovacích návrhů a jeden sektoriální eh, týkající se pouze směrnice o určitých mezních napětích na trh, kde se slučují texty týkající se dobrovolnosti uvádět obrázek produktu na prohlášení o schodě. A už jsme tady o tom diskutovali. Horizontální kompromisní pozměňovací návrhy přinášejí vyjasnění, co se týče zboží ve skladu distributorů, které vyhovělo dosavadním předpisům poté, co vstoupí v platnost nová změněná pravidla. Zakotví se tak zákaz retroaktivního účinku nových předpisů. Rovněž dochází k upřesnění, že povinnosti týkající se hospodářských subjektů se na ně plně vztahují i v případě prodejů na dálku. Jsou upřesněny povinnosti identifikačních údajů na obalech a v dokumentaci, kde musí být uvedeny ve srozumitelné podobě v jazyce snadno pochopitelném spotřebiteli, koncovými uživateli či dozorovými orgány. V rámci údajů bude muset být uvedena poštovní adresa, ale webové stránky budou dobrovolným doplňkem pro snadnější dostupnost. Velké náklady pomůže ušetřit možnost dodat prohlášení o schodě elektronicky. Hlasování by mělo proběhnout dnes odpoledne, kdy začneme se směrnicí o jednoduchých tlakových nádobách, kde přijetí či odmítnutí jednotlivých horizontálních návrhů se promítne do ostatních šesti směrnic. Zdržali sa prijatí 39 za, proti. Zdržali sa prijatí 41 za, proti. Zdržali sa prijatí 43 za, proti. Zdržali sa prijatí 8 za, proti zdržali sa prijatí, 44 za, proti, zdržali sa prijatí, 46 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 47 za, proti, zdržali sa zamietnutí, ústny pozmeňovací návrh e, spravodajcu za, proti, zdržali sa prijatí, Druhý ústny a za, proti, zdržali sa prijatí. 48 za, proti, zdržali sa prijatí. 49 za, proti, zdržali sa prijatí. 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 12 za, proti, zdržali sa prijatí konečné hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. S pani Nevedialovou 21 za, 5 proti. Gratulujem, Sabine. Prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného rokovania. Arbeit. Wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Das ist der Bericht vom Kollegen. Uh, takže ďalší bod uh, äh, Žamali Kavada. Žamali, chceš sa k tomu vyjadriť? Uh, äh, vážená, milá pani kolegyňa, chcem sa všetkým kolegom poďakovať za to, že že ehm, rešpektovali moje odporúčania, pre všetkým aj sekretariátu a predsedníctvu a, a poľským skupinám. Chcem poďakovať za to, že sa zaslúžili o istú mieru stability a že e, sme z toho virvaru ehm, sa dostali, do ktorého sme e, sa nejakým, do ktorého sme sa nejakým spôsobom dostali. Dostali sme veľmi dobré výsledky, takže ďakujem všetkým. Prejdeme teda k hlasovaniu vzadu vidím Kellyho. Je EPP teraz kompletná. Máme tu pána Kellyho. Chcem vedieť, či, sme, či ste kompletní alebo nie. Bagus ešte príde. Dobre. Sabine, koľko tu ešte zostaneš? E, dobre, že on prišiel, takže ty môžeš odísť. Musíme si tu urobiť poriadok, ináč to bude ťažké. Takže dobre, teraz sme sa zorganizovali v rámci EPP, všetko nám je všetkým jasné. Takže prejdeme e, k hlasovaciemu zoznamu Kavada. 72 za, proti, zdržali sa prijatí. 73 za, proti, zdržali sa prijatí. 74 za, proti, zdržali sa prijatí. 75 za, proti, zdržali sa prijatí. 76 za, proti, zdržali sa. To si musíme skontrolovať, takže elektronicky o 76. Končím hlasovanie. Mhm. Pani nevedela je za. Takže 10 za, 19 proti, zamietnutý. Teraz 77, ústny, za, proti, zdržali sa, prijatý. 78 za, proti, zdržali sa, prijatý. 79 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. 83 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 87 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 89 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 92 za, proti, zdržali sa prijatí. 94 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme. Takže 94. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 18 za, 9 proti, prijatý. 95 za, proti, zdržali sa. Ešte raz. Otváram elektronické hlasovanie 95. Končím hlasovanie. 12 k 15 zamietnutý. Pani nevedela, takže 13 k 15 zamietnuté. 11. Jurijev za, proti, zdržali sa prijatí. 97 za, proti zdržali sa prijatí, 98 za, proti, zdržali sa. To sa musí skontrolovať. Takže otváram hlasovanie k 98. Končím hlasovanie. 19 k 10 prijaté. 99 za, proti, zdržali sa prijatí. 100 e, za, proti, zdržali sa prijatí. 101 Oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa. To si musíme skontrolovať. Druhú časť si musíme skontrolovať. Druhá časť to jednotky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 16 12 prijaté. 102 za, proti, zdržali sa Kontrola. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Šestnáct k 13, prijaté. 103 za. Proti. Zdržali sa. zamietnutí. 104 za. Proti. Zdržali sa. zamietnutí 105 za proti. Zdržali sa. To si musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie 105. Končím hlasovanie. 17 k... Nie, 16 k 13. Prijatý. 107 za. Proti. Držali sa. Prijatý. 106 za. Proti. Držali sa. Prijatý. 108 za. Proti zdržali sa. To sa skontroluje, takže 108 elektronicky. Končím hlasovanie. 16 10, 16 11, prepač. Prijatý. 109 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa tu si skontrolujeme. 109. a Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 16 k 9 prijatý. 124, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 126 za, proti. Aha, to odpadá. Takže pre, prepačte, prechádzame rovno na 128. Za, proti, zdržali sa prijatí. 129. Za, proti, zdržali sa prijatí. 130. Za, proti, zdržali sa prijatí. 131. Za, proti, zdržali sa prijatí. 132, 133 za, proti, zdržali sa prijatí. 136 za, proti, zdržali sa prijatí. 138 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 139 za, proti, zdržali sa prijatí. 140 za, ten odpada, áno, správne, 142. 142 za, proti, zdržali sa. To si musíme skontrolovať. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 29. prijatý. 143 za, proti No, dobre, to musíme ešte raz skontrolovať, takže otváram hlasovanie. 143. Končím hlasovanie. 12 k 14, zamietnutý. 144 za, proti, zdržali sa prijatí, 145 za, proti, zdržali sa prijatí, 146 za, proti, zdržali sa prijatí, 147 za, proti. To sa musí skontrolovať, takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 16 k 13, 148 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 149 za, proti, zdržali sa prijatí, 150 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 151 za, proti, zdržali sa. A to si musíme skontrolovať. 151 si musíme skontrolovať. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 14, 13 prijatý. Ústny pozmeňovací návrh 5. Spravodajcu za proti. Držali sa. Otváram hlasovanie. Musím to skontrolovať. Takže 152. Ešte raz ček. Končím hlasovanie. 14 k 15 zamietnutý. 155 za. Proti zdržali sa, zamietnutí. 156 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 157 za, proti, zdržali sa, prijatí. 158 za, proti, zdržali sa, prijatí. 159 za, proti, zdržali sa, prijatí. 160 prijatí, 161 za, proti, zdržali sa prijatí, 162 za, proti, zdržali sa prijatí, 164 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 3 e, v troch častiach. Prvý čas za, proti, zdržali sa zamietnutí. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 5 za, e, proti, ešte raz za, proti, držali sa, zamietnutí. Šestka za, proti, držali sa. To si skontrolujeme. také pozmeňovací návrh číslo 6, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 k 11 prijatý. Sedmička za, proti, držali sa prijatý, 8 za, proti, zdržali sa pro, e, prijatí, 9 prijatí, 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 15 za, proti, zdržali sa prijatí, nie. Ešte raz, ček, kontrola, 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tak som mala predsa len pravdu. 12, 17 zamietnutý. Prepačte. Pozmeňovací návrh 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, proti, zdržali sa prijatí, 19 za, proti, zdržali sa prijatí, 20 za, proti, zdržali sa prijatí, 22 za, proti, zdržali sa. Ešte raz za, proti, zdržali sa prijatí, 23 za, proti, zdržali sa to si musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie k 23. Končím hlasovanie. 15, 16, 13 prijatý. Tak kompromis 5, kompromis 5 za, proti. Zdržali sa, prijatý 28 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 34 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 35 za, proti, zdržali sa prijatí. 37 za, proti, zdržali sa a zamietnutý 37 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí, 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 43 za, proti, zdržali sa prijatí, 44 za, proti, zdržali sa prijatí, 45 za, a nie, odpadá, 46 za, proti, zdržali sa prijatí, 47 za, proti, zdržali sa prijatí, 48 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 49 za, proti, zdržali sa prijatí, 51 za, proti, zdržali sa prijatí, 52 za, proti, zdržali sa. To si musíme skontrolovať. Takže 52 elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 14, 15 k 13 prijatý. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 54 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. 60 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 62 za, proti, zdržali sa. To si musíme skontrolovať. 42 elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 14 k 15 prijal. Zamietnutý. Aha, nemala som to úplne spočítané. Ty si za. 14 k 15 zamietnuté. Šesťdesiat trojka. 63 za, proti, zdržali sa prijatí. 64 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 65 za, proti, zdržali sa, to sa musí skontrolovať. 65. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Petnáct k 14 prijatý. 66 za, proti, zdržali sa. To sa musí takisto skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 14 k 16 zamietnutý. 67 za, proti zdržali sa zamietnutí, 68 za, proti zdržali sa prijatí, 69 za, proti zdržali sa prijatí, 70 za, proti zdržali sa prijatí, 71 za, proti zdržali sa prijatí, 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz ITRE, jednotka v dvoch častiach, takže prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa. Prosím, musíme skontrolovať. Otváram ITRE jednotku, druhá časť. Končím hlasovanie. 16 13 prijatý. I tre dva za, proti. Ešte raz. Za, proti. I tre dva. Končím hlasovanie. 17 k 12 prijatý. I tre tri. prijatý. I tre štyri za, proti, zdržali sa prijatí. ITRE 5 za, proti, ITRE 6 za, proti, prijatí. ITRE 7 za, proti, zdržali sa prijatí. ITRE 8 za, proti, zdržali sa prijatí. ITRE 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 10, za, proti, zdržali sa prijatí, 11, za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 13 za, proti. To si musíme skontrolovať. 13 otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 16 k 14 prijatý. 14 za, proti, zdržali sa. To je rovnaká väčšina prijatý, 16 za, proti zdržaj sa prijatý, 17 za, proti zdržaj sa prijatý, 18 za, proti zdržali sa prijatý, 19 za, proti zdržali sa. No to si skontrolujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 5. 16 k 14 prijatý. Teraz Juri, jednotka. Za, proti, zdržali sa prijatý. dvojka za, proti, zdržali sa prijatý. trojka za, proti, zdržali sa prijatý. štvorka za, proti, zdržali sa prijatý. peťka za, proti, zdržali sa prijatý. šestka za, proti, zdržali sa zamietnutý. sedmička za, proti, zdržali sa prijatý. osmička za, proti zdržali sa prijatý, deviatka prijatí, desiatka za, proti zdržali sa prijatý, dvanáctka za, proti zdržali sa. To si skontrolujeme. Otváram hlasovanie pre dvanáctku. Juri. Končím hlasovanie. 15 k 15 zamietnutý. 13 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 14, pardon, 16 za, proti zdržali sa prijatí, 17 za, proti zdržali sa prijatí, 18 za, proti zdržali sa prijatí, 19 prijatí, 20 za, proti zdržali sa prijatí, 21 za, proti zdržali sa prijatí, 22 za, proti zdržali sa prijatí. Konečné hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 26 za, nikto proti, 4 sa zdržali. Šomari, gratulujeme ti. Nebolo to ľahké, ale myslím si, že sme našli dobrý výsledok. No a teraz prejdeme k správe pani Hannibal. 26 za,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 proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 41 za, proti. Ženici nechcete takže 41 za, proti, zdržali sa prijatí. 42 za, proti, zdržali sa prijatí. 43 za, proti, zdržali sa prijatí. 44 za, proti, zdržali sa prijatí. 45 za, proti, zdržali sa prijatí. 15 za, proti. Hlasovanie je otvorené. Skontrolujeme si to v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je ukončené. 13 k 15, to bolo zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa. To si musíme rovnako skontrolovať, hlasovanie je otvorené. 46, hlasovanie ukončené. 16 k 12. Prijaté 47 za. Proti zdržali sa prijatí. 48 za. Proti zdržali sa prijatí. 49 a 50 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 51 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 52 za. Proti zdržali sa. Teraz si tiež musíme skontrolovať hlasovanie otvorené o 52. Hlasovanie je ukončené. 16, 14 to bolo prijaté. Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatí, 57 za, proti. Čo sa vám nechce? Takže 57 za, proti, zdržali sa prijatí. 59 za, proti, zdržali sa prijatí. 60 za, proti, zdržali sa prijaté. 61 za, proti, zdržali sa prijatí. 62 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 64 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 75 za, proti, zdržali sa prijatí. 76 za, proti, zdržali sa, to si skontrolujeme. 76, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. 11 10 to bolo prijaté, 77 za, proti, zdržali sa. Kontrola 77 si skontrolujeme, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. 17, teda 18 k 12 bolo to prijaté, 78 za, proti, zdržali sa prijatí, 79 za, proti, zdržali sa kontrola. 79, 78, 79, teda hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, 16, 14 prijaté, 80 za, proti, zdržali sa prijatí, 81 za, proti, zdržali sa prijat, zamietnutí, 82 za, proti, Zdržali sa. Kontrola. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté 19 hlasmi proti 9. 83 za, proti, zdržali sa, prijatí. 84 za. Dobre, takže 83. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. v desiatim bolo to prijaté. 84 za, proti, zdržali sa prijatí. 85 za, proti, zdržali sa prijatí. 87 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasovanie otvorené. 87. Hlasovanie je ukončené. 13 hlasov k 17, bolo to zamietnuté. 89 za, proti zdržali sa prijatí. 90 za, proti zdržali sa prijatí. 92 za, proti zdržali sa zamietnutí. 93 za, proti zdržali sa prijatí. 94 za, Uh-huh. Dobre, takže 97 za. Proti zdržali sa kontrola. 97, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 14 k 13, bolo to prijaté. Kompromis 9 za, proti zdržali sa prijatí, 106 za, proti zdržali sa zamietnutý, 107 za, proti zdržali sa prijatí, 108 za, proti zdržali sa prijatí, 2 za, proti zdržali sa prijatí, 3 za, proti zdržali sa prijatí, 4 za, proti zdržali sa prijatí, 5 za, proti zdržali sa prijatí, 6 za, proti zdržali sa prijatí, 7 za, proti zdržali sa zamietnutí, 8 za, proti zdržali sa kontrola, hlasovanie otvorené k osmičke, hlasovanie ukončené, 17 k 13 bolo to prijaté, 9 za, proti zdržali sa zamietnutí, 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 11, 12, 13 za, proti, zdržali sa prijaté, 14 za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 19 za, proti, zdržali sa prijatí, 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 21 za, proti, zdržali sa prijatí, 22 za, proti, no, kontrola, 22, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, 11, 19 nebolo to zamietnuté, 23 za, proti, zdržali sa. Takže ešte raz 23 za, proti, zdržali sa prijatí, 24 za, proti, zdržali sa prijatí, 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Ample 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 7 za, proti, zdržali sa prijatí, Ample 9 za, proti zdržali sa prijatí, MP10 za, proti zdržali sa prijatí, MP11 za, proti kontrola MP11, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. 18 k 12, bolo to prijaté MP14 za, proti zdržali sa prijatí, 16 za, proti zdržali sa prijatí, 18 za,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 Hlasovanie je ukončené. 29 proti jednomu hlasu. Gratulujeme pani Hannibal. No a teraz sa prechádzame k správe Emmy McClarkin z riadenia rámcového programu pre výskum a inovácie Horizon 2020. Ema, chcete niečo povedať? Máte slovo, ďakujem pekne, predsednička. Ja by som chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za spoluprácu. Dúfam, že naša správa bude aj silná, tak aby všetci vedeli, aké je dôležité je kultúrne dedičstvo. Ďakujem pekne. Ďakujeme, Ema. Začíname hlasovanie. 59 za, proti, zdržali sa prijatí. 60 za, proti, zdržali sa prijatí. 61 za, proti, zdržali sa. Teda v prvej časti, prvá časť, 61 za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí, 62 v troch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá, tretia časť za, proti, zdržali sa prijatá, 63 za, proti, zdržali sa kontrola, 63, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. ...23 za, 5 proti, takže bolo to prijaté 64 za, proti, zdržali sa prijatí, 65 za, proti, zdržali sa prijatí, 66 za, proti, zdržali sa, takže ešte raz 66 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 7 za, proti, zdrhali sa zamietnuté, 67 za, proti, zdrhali sa zamietnutí, 68 za, proti, zdržali sa zamietnuté 69 za, proti, zdržali sa prijatí 70 za, proti, zdržali sa prijatí 71 za, proti, zdržali sa prijatí 72 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 73 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 74 za, proti, zdržali sa, kontrola, 74, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, 15 za, 10 proti, prijatý, 75 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 76 za, proti, zdrali sa, zamietnutý 77 za, prijatý 78 za, proti, zamietnutý 79 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 80 za, proti, zdržali sa, prijatý 81 za, proti, zdržali sa, prijatý 82 za, proti, zdržali sa prijatí 84 za, proti, zdržali sa, to si skontrolujeme, 84, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené, 17 9 prijatí, 85 za, proti, zdržali sa, kontrola, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené, 11, 17 zamietnuté, 86, nie, áno, 86 za, proti, zdržali sa prijatí, 87 za, proti, zdržali sa prijatí, 88 za, proti, zdržali sa prijatí, 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 89 za, proti, zdržali sa prijatí, 90 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 91 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 92 za, proti, zdržali sa prijatí, 9 a 39 a 93 za, proti, zdržali sa prijaté, 95 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 96 za, proti, zdržali sa prijatí, 97 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 98 za, proti, zdrali sa zamietnutí, 99 za, proti, zdržali sa prijatí, 100 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 101 za, proti, zdržali sa prijatí, 102 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 103 za, proti, zdržali sa prijatí, 104 za, proti, zdržali sa. Kontrola, 104 si skontrolujeme, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 105 za, proti, zdržali sa. Prijatý 106 za, proti, kontrola 106. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Prosím, zdvíhajte lepšie ruky. 107 za, proti, zdržali sa prijatí. 108 za, proti, zdržali sa. Kontrola 108, si skontrolujeme hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 16, 12 prijaté. 109, 109 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 110 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 11 za, proti, zdržali sa prijatí, 111 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 113 za, proti, zdržali sa zamietnutí 13 za, proti zdržali sa prijatí 114 za, proti zdržali sa prijatí 14 za, proti zdržali sa prijatí 15 a 6, 115 za, proti zdržali sa prijatí 16 za, proti zdržali sa prijatí 17 za, proti zdržali sa prijatí 116 za, proti zdržali sa prijatí zamietnutý, 18 za, proti zdržali sa prijatí, 117 za, proti zdržali sa prijatí, 19 za, proti zdržali sa prijatí, 20 za, proti zdržali sa prijatí, 118 za, proti zdržali sa zamietnutí, 119 za, proti zdržali sa prijatí, 21 za, a 120 za, proti zdržali sa prijaté, 121 za, proti, zdržali sa, prijatí, 122 za, proti, zdržali sa, prijatí, 22 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatí, 129 za, proti, zdržali sa, prijatí, 130 za, proti, zdržali sa, kontrola, 129, hlasovanie otvorené. Pardon, teda 130, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 14 k 14 zamietnuté. 131 za, proti, zdržali sa prijatí. 132 za, proti, zdržali sa. Teraz si skontrolujeme. 132, hlasovanie otvorené. hlasovanie ukončené. 15 13 133 za. Proti zdržali sa 133. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 19 zamietnuté. 24 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 1 za. Proti zdržali sa prijatí. 26 za, proti 26. To si skontrolujeme. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Na 14, 14 zamietnuté. 27 za proti, zdržali sa prijatí, 28 za. 30 prijatí, 29 za, proti, zdržali sa. Takže jednotka odpadá. Takže 29 prijatí. Tému sme prijali. Takže ešte raz 29 za, proti zdržali sa prijatí. 31 za, proti, zdržali sa prijatí, 32 za, proti, zdržali sa prijatí, 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 44 za, proti, zdržali sa, kontrola, hlasovanie je otvorené, 44, hlasovanie je ukončené, 22 k 5 prijaté, 35 za, proti, zdržali sa, prijatí, 3 a 36 za, proti, zdržali sa, prijaté, 37 za, proti, zdržali sa, prijatí, 38 za, proti, zdržali sa, prijatí, 39 za, proti, zdržali sa, kontrola. 39, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. 14, 13 bolo to prijaté. 40 oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, druhá časť za, proti, zdržali sa kontrola. 42. časť, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. 15.13 bolo to prijaté. 41 za, proti, zdržali sa prijaté, 42 za, proti, zdržali sa prijaté. 43 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 46 za, proti, zdržali sa prijatí. 47 za, proti, zdržali sa prijatí. 48 za, proti, zdržali sa prijatí. 51 za, proti, zdržali sa prijatí. 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 53 za, proti, zdržali sa prijatí, 54 za, proti, zdržali sa prijatí, 55 za, proti, zdržali sa prijatí, 56 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 57 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Záverečné hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Prijaté, pomerne hlasov 26 k 1. Gratulujeme, Emma. So, the next Emma is coming. Now? A tu je voči kontra. A... Hlasoval si proti? Je to zaznamenané. E, aj tak to bola veľká väčšina, to treba zdôrazniť. Všetko si e, zaznamenávame, aj keď to nie vždy poviem. Ďalšia správa, 21 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 25 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 26 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 28 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 6 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 29 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 30 za, proti, zdržal sa niekto, preveríme 30, preverujeme elektronicky. The vote is closed. Končím hlasovanie. 12 k 13, čiže zamieta sa. 31 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 32 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 34 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, 8. Za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 36 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 37 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 39 za, proti, zamieta sa. 9 a 40 za, príjma sa. 41 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta za, 10 a 42 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 43 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 11 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 44 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 12 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 45 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, preverenie. Hlasujeme o 46. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 47 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 48 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 49 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 14 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. To isté, sa týka aj 50 51 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 52 za, proti, zdržal sa niekto, preveríme. Hlasujme prosím teraz o 52. Končím hlasovanie. Príjima sa. 54 za, proti, zdržal sa niekto. A vypadáva to. 53 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 59 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 60 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 61 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 62 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 63 za, pri, prijíma sa 64 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 65 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 66 za, proti, zdržal sa niekto, pri, zamieta sa 16 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 11 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 17 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 18 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Záver hlasovania. Hlasujeme v záverečnom hlasovaní. Končím hlasovanie. Dvadsaťpäť proti dvom. Prijíma sa. Blahoželáme Ema. A teraz zase niečo od EMI. Tretia správa od EMI. Dnes je to tvoj veľký deň. Len 5 pozmeňujúcich návrhov. Jednotka za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Dvojka za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Tri za, proti, zdržal sa niekto, to si preveríme. Trojku preverujeme. Končím hlasovanie. 15 k 11 zamieta sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Záverečné hlasovanie, hlasujme. Končím hlasovanie. 27 za. Ešte nikdy si nemala Ema taký výborný výsledok v živote. Blahoželáme. A teraz posledná, a predsa nie, ešte dve správy. Ja, dnes mám mama S. Mag Šáke. Uh, Kolegyňa uh, Šáke, chceš niečo povedať? Kompromis jednotka za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa dvojka za, proti, zdržal sa niekto Preveríme. Hlasujeme o dvojke. Končím hlasovanie. Príjima sa. To bol pozmejúci návrh e, číslo 2. Môžeme to urobiť znova. Prosím, dávajte pozor. Pozmejúci návrh 2. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Dávajte prosím pozor. Kompromis dvojka za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 8 za, proti, zdržal sa niekto. Hlasujme o osmičke. Končím hlasovanie. 25 proti jednému. Nikto tu nezdvíha ruky, to je nemožné. Ja nesom slepá. Úplne zamietnuté. Kompromis trojka. Za. Proti zdroze, sa niekto príjma sa. 9 za. Proti zdroze, sa niekto príjma sa. 11 za. Proti zdroze, sa niekto. Preveríme. Hlasujeme o 11. Končím hlasovanie. Zamieta sa 14 za. Proti zdržal sa niekto. Príjma sa 15 za. Proti zdržal sa niekto. Zamieta sa 16 za. Proti zdržal sa niekto. Príjma sa 17 za. Proti zdržal sa niekto. Zamieta sa 18 za. Proti zdržal sa niekto. Príjma sa 19 za. Proti zdržal sa niekto. Príjma sa 21 za. Proti nie veru. Ak sa príjme predošli, tak 41 vypadáva. Prosím, čítajte si to. 21 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 32 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 32 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 33 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 35 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 34 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 40 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 42 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 43 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 53 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 54 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 61 za, proti, zdržal sa niekto, ešte raz, 61 za, proti, zdržal sa niekto, preveríme si to. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 62 za. Nech sa páči. K 61. Nefungoval mi hlasovací stroj. Aj tak sme vyhrali. <coughs> Takže idem na kávu. Ďakujem. Takže 62 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 63 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 64 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 65 za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme. Hlasujme. Končím hlasovanie. 14 proti 13, zamieta sa záverečné hlasovanie k tejto správe. Hlasujme. Končím hlasovanie. 25 ku dvom prijíma sa. Blahoželám. Maríke. So.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 What? So okay, the minister is out. Vonku je už pán minister, ale bol, mm, mal tu byť o štvrť. A my máme ešte jedno hlasovanie, ktoré je rozpočtové, je dôležité, musíme ho dotiahnuť. Môžeme ho poprosiť o trpezlivosť. Kde sú ciperčania tu medzi nami? Môžeme ho poprosiť, aby si dal kávičku. Niekto mu prosím musí ponúknuť kávu. So, okay. Yeah, first. First of all, I have to read something. Najprv musím čosi prečítať. Máme tu dve e, rozdielne hlasovanie. Poprvé hlasovanie o mandáte pre spravodajcu, pána Lokegarda, aby obnovil návrh e, komisie, keďže e, na pozícia rady sa príjme koncom mesiaca. Cieľom tohto prvého hlasovania je vlastne našemu spravodajcovi dať mandát, aby predkladal pozmejúce návrhy v mene tohto výboru, aby sa obnovila verzia návrhu komisie, ak e, bude rada robiť škrty. Budeme e, hlasovať len e, signálom rukami, kto je za tento mandát. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie. Takže pán Lokegard, ste vybavení plnohodnotným mandátom a disponujte ním opatrne. Teraz tu máme jednotlivé rôzne e, zoznamy. E, prejdime k hlasovaniu. 5800 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 5801. Budem hovoriť 801 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, Prijíma sa. Kompromis 2. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 804 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 805 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 6 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 7 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 8 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 9 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 515, pardon, 815 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 18 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 19 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 823 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme. 823. Hlasujte.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 835 za, proti zdržal sa niekto, zamieta. 36 za, proti zdržal sa niekto, zamietnuté. 37 za, proti zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 12 za, zdržal sa niekto, prijímať sa. Kompromis 13 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 840 za, proti zdržal sa niekto, to sa preverí. 840 hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 14 za. Proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. 842 za. Proti zdržal sa niekto. Zamieta sa. 843 za. Proti zdržal sa niekto. Zamieta sa. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 846 môžeme pozmeňujúce návrhy Emmy Clarkin dať do hromady. Kto je za? Nikto proti mnohí. Zamieta sa. Teraz ešte 52, 53, 4 a 5 rovnakým smerom, kto je za, kto je proti. Teraz sa niekto. Zamieta sa. A čo teraz? Takže to bolo všetko. Ďakujem vám. Ďakujem vám za dobrú spoluprácu. Teraz končíme hlasovanie a kolegov poprosím, aby ste tu zostali, aby ste si vypočuli cyperské predsedníctvo. Poprosíme pána ministra, aby vošiel. Ist wants to leave. Tí, ktorí chcú odísť, odíďte. Ostatní si sadnite. Baker. Okay. The last item, also... Posledný bod dnešného, našeho programu je hneď aj bodom dôležitým. Predposledný, pardon, bod. Vítame pána ministra pre kultúru a vzdelávanie nového predsedníctva, pána Demostenosa. Teší nás, že tu dnes môžete byť. Vieme, že sa nachádzate v ťažkej dobe pre vašu krajinu, preberáte v takejto situácii túto krajinu, krajinu, ktorá má svoje vlastné problémy, ale nad rámec toho máte predsedníctvo Európskej únie, kde e, sa rokuje o nových programoch. Želáme vám, želáme si, aby v priebehu tohto pol roka mnohé z toho, čo my e, e, smerujeme na predsedníctvo rady v oblasti vzdelávania kultúry a aj občianstva, e, že nám v tom pomôžete presadiť tieto myšlienky. Nasledujete po predsedníctve Dánskom, ktoré sa pokusilo o mnohé. S vami a s vašimi kolegami sme už rokovali a vieme, že nás chcete podporiť Pán minister, e, toľko z mojej strany. Máte slovo. Ďakujem. Pani predsedkynia za úvodné slova. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, chcem vám poďakovať za tú, tú možnosť prezentovať pre, priority cyperského predsedníctva v oblasti vzdelávania, eh, kultúry, mladých, športu. Eh, Cyperus eh, vo veľmi ťažkých okolnostiach preberá predsedníctvo, hospodárska kríza sťažuje podmienky nielen nám, ale i celej Európe. Viac ako kedykoľvek predtým Európska únia musí stáť pri európskych občanoch. Občania musia byť opätovne v centre politiky. Musíme vysielať posolstvo nádeje a solidarity. Súčasne musíme e, vieryhodnosť Európskej únie na novo vybudovať nielen pred trhmi, ale pred občanmi. Cyperské predsedníctvo bude v rámci možností e, pracovať e, smerom k lepšej Európe Pohovorím krátko o témach, ktoré nás zamestnávajú a hneď aj začnem novým programom pre vzdelávanie mladých, šport e, Erasmus pre všetkých. Po e, všeobecnej zhode, ktorá sa dosiahla za dánskeho predsedníctva, cyperské predsedníctvo začalo rokovať s Európskym parlamentom s cieľom e, vaše stanoviska a vaše problémy pochopiť. Skonštatovali sme, že je tu veľká zhoda názorov, e, takisto na pôde rady a to sa e, odzrkadlilo i na našom prístupe. V tomto rámci možno e, smerovať naše nádeje, keďže je tu zhoda s parlamentom, že čoskoro tento nový program pre vzdelávanie a šport postavíme E, na nohy. Cyperské predsedníctvo e, predloží e, návrh k dôležitej vlastnosti cyperského predsedníctva boj proti negramotnosti. Chceme tu bojovať na frontoch vzdelávania i profesijného vzdelávania. Je tu vysoko postavená skupina pre boj proti negramotnosti tento cieľ budeme aj sledovať. Budeme 5. E, a 6. septembra v Nikozii organizovať konferenciu na tému negramotnosť, e, respektíve e, boj proti negramotnosti pre všetkých. Takisto 4. a 5. oktobra sa v Nikozii na túto tému stretnú i ministri pokiaľ ide o vzdelávanie a profesijné vzdelávanie a ich príspevok k stratégii 2020, cyperské predsedníctvo sa bude snažiť tú úlohu vzdelávania a profesijného vzdelávania zlepšovať pri e, realizácii stratégii Európa 2020. Chceme spustiť e, peer review počas e, rokovania tu v Bruseli v septembri. Po tejto evaluácii predsedníctvo e, Rade ministrov e, pre vzdelávanie predloží e, správu a počas novembrového zasadnutia predložíme závery. Pôjde o prínos vzdelávania v boji proti výzvam a e, pre stratégiu 2020. A ďalšia téma, ktorá súvisí so vzdelávaním, menovite rozšírená e, návrh komisie pre odporúčanie smerom k atypickému neformálnemu vzdelávaniu. To by sme mali riešiť za našeho predsedníctva po roku 2006 prijala Rada uznesenie smerom k uznávaniu atypických neformálnych e, fóriem vzdelávania v oblasti mladých. Avšak kríza, ktorá e, vedie k nezamestnanosti hlavne u mladých, vedie k tomu, že táto téma sa opätovne dostala do popredia, pretože čoraz e, viac je nám jasné, aké dôležité sú atypické neformálne formy vzdelávania E, pre osobný rozvoj, pre e, schopnosť zamestnanosti, zamestnať sa a pre aktívne občianstvo. Je to súčasť postupu celoživotného vzdelávania. A teraz ďalšia oblasť. E, mládež. Krátko by som pohovoril o prioritách v tejto oblasti. Sociálna inklúzia mladých s imigračným pozadím, hospodárska kríza viedla k tomu, že tu máme E, posilnenú e, mobilitu, silne, e, silnejšie prúdy a tlaky pristahovalectva a fenomény s tým spojené. Takisto je dôležité, aby mladí sa zapájali do rozhodovacích procesov. To treba zapracovať do záverov rady. Je to dôležitý faktor pre spoločnosť, kde i mladí môžu prispieť svojim dielom. Pracujeme E, na štruktúrnom dialógu a od 11. do 13. septembra v Nikózi sa e, bude práve o tomto hovoriť na Európskom samite mladých. Výsledky mm, e, sa zohľadnia pri záveroch rady, o ktorých sa bude hovoriť počas zasadnutia ministrov pre otázky mládeže. Táto konferencia v Nikozii E, e, bude uzavretá po období 18 e, mesiacov, kde my vedieme štruktúrálny dialog s ďalšími dvoma predsedníctvami a prispieme i k tomu, že mladí sa zapoja do rozhodovacích procesov. Záver tohto cyklu štruktúrovaného dialogu nám, nás vedie k nádeji, že budeme môcť prijať priority pre ďalšiu trojku predsedníctiev. Úzko spolupracujeme s Európskym e, zväzom, s Verovskou asociáciou mladých. Vypracuje sa k tomu i správa a správa, táto správa sa vytvorí na základe národných správ, ktoré e, od januára 2012 sa predkladajú komisii. Tu sa i preverí e, počas cyperského predsedníctva, s, e, s cieľom e, vypracovať závery pre zasadnutie e, ministrov ku koncu roku 2012. Teraz by som v krátkosti pohovoril o ďalšej oblasti kultúra. Je to verejný statok pre Európsku úniu. Je to základ pre e, súčasnú spoločnosť, v ktorej žijeme. Tu by som rád spomenul program Európa pre občanov. Je to jedna z veľmi dôležitých e, iniciatív. Program je to síce malý, ale má veľký význam. Takéto programy by mohli prispieť k tomu, aby sa vytvorili mosty medzi Európou a jej občanmi. A preto je pre radu veľmi dôležité, aby tento program Európa pre občanov e, bol naďalej rozvíjaný. V roku 2012 rada dospela k záveru, že treba prijať spoločný prístup pre tento program. Parciálny prístup, pretože diskusie o viacročných finančných výhľadoch ešte prebiehajú. Vieme, že parlament e, má obavy, pokiaľ ide o legislatívny postup, ktorý by mal platiť pre e, implementáciu tohoto programu. Som si istý, že tento problém by sme dokázali vyriešiť pre občanov je takisto veľmi dôležité, aby Európsky parlament a Rada spolupracovali s cieľom vytvoriť program, ktorý bude mať veľký symbolický význam pre národy Európy. Cyperské predsedníctvo bude sa snažiť o konštruktívnu spoluprácu s parlamentom, aby tento program sa príslušne eh, zrealizoval. A tu by som tiež spomenul i iniciatívu Európske eh, hlavné mesto kultúry. Výber eh, európskych miest, eh, hlavných miest kultúry. Nuž, máme tu postup, ktorý je časovo obmedzený do roku 2019 a treba preto premýšľať o období po tomto roku. Cyperské predsedníctvo chce, sa veľmi teší, že práve za nášho predsedníctva sa táto téma bude riešiť. Rátame s tým, že Európska komisia v tejto veci asi v júli predloží návrh. Aj cyperské predsedníctvo bude sa snažiť spracovať výsledky rady v novembri. A teraz čosi k, k kultúrnemu riadeniu pr- veľmi dôležitá vec pre naše predsedníctvo. Η κρίση ασκεί επιπρόσθετη πίεση στην αποτελεσματική. Tie jednotlivé aspekty hospodárskej krízy vytvárajú veľmi silný tlak na verejné prostriedky a preto musíme tieto prostriedky využívať čo najefektívnejšie. Naše predsedníctvo vypracuje závery, ktoré ehm, budú vytvárať alebo spolu vytvárať kultúrnu e, governance z roku 2012 e, koncom augusta budeme, e, zorganizujeme teda stretnutie na túto tému. Je to príprava záverov rady na túto tému. Potom prejdeme k ďalšiemu sektoru. Chcem sa vyjadriť k tomu programu Kreatívna Európa. Rada mohla vďak vďaka prácam dánskeho eh, predsedníctva 10. Ehm, mája eh, schváliť závery. Eh, tu sa samozrejme musel stanoviť aj rozpočet pre tento program, pretože sa to diskutovalo v rámci toho jednotného ehm, jednotlivého rámca. 18. maja sa diskutovalo o mechanizme o mechanizme poskytovania úverov a garancií. Komisia navrhovala určité veci a my spolupracujeme spolu s parlamentom aj s ostatnými. A chceli sme vypracovať eh, program pre eh, kultúrnu a tú kreatívnu oblasť, tak aby sme podporili kreativitu a kultúrnu rozmanitosť. Ja si myslím a dúfam, že týmto nájdeme eh, rovnováhu medzi inherentnými aspektami kultúry a hospodárskymi aspektami. Téma, ďalšia téma, ktorá patrí do našej priority, to je lepší internet pre naše deti. Cyperské predsedníctvo si predsa vzalo urobiť zlepšenie v tejto oblasti a mali by sa podporiť mal by sa podporiť ďalší vývoj, tak aby sa zabezpečila rovnaká životná kvalita pre všetkých občanov Európy. K tomu patrí aj prístup k internetu, pretože my vieme, že e, čím ďalej tým viac detí a mladistvých e, sa, sú v sieťach, potrebujeme bezpečný internet, e, pre všetkým pre týchto mladých ľudí, pretože tu môžeme sprostredkovávať aj uh, vzdelávacie obsahy, ale musíme eh, jednoducho v prípade eh, škodlivých obsahov môcť zasiahnuť. Ehm, koncom mája sa pokračovalo v tejto oblasti internetu a chcem povedať, že sme tu vyvinuli eh, takú stratégiu Lepší internet pre deti. Cyperské predsedníctvo vypracuje ďalšie závery pre novembrovú radu. E, kedy sa majú schváliť. Teraz na tému šport. Tu mi dovolte e, sa krátko venovať našim najdôležitejším prioritám, pretože cyperské predsedníctvo má e, si presadzalo schváliť závery, ktoré by viedli k novej politickej iniciatíve. To znamená, že viac viac telesnej činnosti, teda športovej činnosti pre našich občanov a chceme tu zaviesť určitý mechanizmus e, na to, aby sme podporili túto tému e, športová činnosť, takisto nejaké konferencie na tému šport a zdravie. Takže to je veľmi dôležité, aby sme túto oblasť podporili aj v súvislosti e, s aktívnym pohybom. Väčšina toho ukázala, že štvo, šport tvorí 2 až 5 e, ekonomickej sféry v EU. E, to je veľký hospodársky ekonomický potenciál, ktorý sa môže už lepšie e, kedy budeme vytvárať pracovné miesta a podporíme ekonomický rast. Takisto sme vytvorili poradenskú skupinu na tému športa a štatistiky. Budeme sa snažiť, aby sa schválili tieto závery, je e, potrebné vedieť, aby sme mali štatistické údaje na tému šport zo, z členských štátov, ale aj z Eurostatu. E, samozrejme, komercializácia športu spolu s tými e, veľmi razantnými vývoj, s razantným vývojom internetových internetových stávok spôsobuje, že sa ponúkajú rôzne športové súboje. Cyperské e, predsedníctvo chce pokračovať e, v práci danského predsedníctva na športovom fóre v Nikozi. v septembri sa pokúsime v rámci spoločného prehlásenia spolu s e, tými športovými združeniami urobiť e, také prázdni na tému športové súboje. Chceme samozrejme pokračovať v tých prácach, ktoré sa e, už vykonali a na ktorých sa podielali aj experti. Takisto si myslíme, že je potrebné zamedziť tým manipulovaným športovým súbojom Ehm, predsedníctvo sa musí koncentrovať predovšetkým na určité oblasti, ktoré sú veľmi dôležité. Dobre, a teraz koniec s tou témou. Ehm, šport samozrejme je veľmi vítané, že v rámci programu Erasmus pre všetkých má šport osobitnú Um, osobitný podprogram s osobitnou rozpočtovou linkou. Samozrejme je to dôležité, aby sme podporovali základný šport. To sú témy, o ktorých sa musí veľmi uh, precízne diskutovať a to aj na neformálnom stretnutí ministrov a na konferencii a je to lepšie aj pre predsedníctvo Um, vzdelávanie, kultúra, šport, toto sú všetko veľmi dôležité aspekty pre, tak pre ekonomický rozvoj, ako aj pre sociálnu súdržnosť a preto je veľmi dôležité, aby sme to to sledovali aj ďalej v rámci stratégie 2020. Musím povedať, že ja som veľmi spokojný s dvoma predchádzajúcimi predsedníctvami. My sme spolupracovali s Polskom a s Dánskom e, ktoré začali pracovať na tomto poli, pretože je to veľmi dôležité aby sme sa mohli na to pripraviť, aby sme dostali interes, záujmom všetkých e, partnerov v rámci EÚ. V tom sa bude pokračovať. My ako ďalší člen tohto tria e, dúfame, že budeme môcť pokračovať a že budeme môcť e, v týchto prácach a že dostojíme očakávaniam, ktoré sa do nás vkladajú. Chceme samozrejme veľmi úzko v tejto súvislosti spolupracovať s parlamentom. Mr. Minister Demostenes. Ďakujem pekne, pán minister. Áno, bola to široká paleta um, jednotlivých eh, rozhodnutí. Viete, eh, niektoré môžete len začať, ale aj tieto stimuly a tieto začiatky sú veľmi dôležité, pretože vy veľmi dobre viete, že eh, príde niekto po vás, ktorý v tom môže pokračovať. Teraz samozrejme budú otázky ehm, našich kolegov, ktorí sa chcú zúčastniť na diskusie pán Korela ako prvý. Ďakujem, pani predsedníčka. Eh, ja ďakujem eh, takisto pánovi ministrovi za to, že eh, k nám prišiel a že nám predstavil program predsedníctva, ktorý chce cyperské predsedníctvo realizovať v tomto pol roku. Ja sa vám chcem poďakovať za to, že ste bol ochotný sem prísť. A dúfame, že sa k tomu budeme môcť potom ešte hlbšie vyjadrovať. Máme isté obavy, ktoré sa týkajú dvoch programov. Erasmus pre všetkých a kreatívna Európa. Mm, a pán e, kolega Kosta a ďalší kolegovia môžu k tomu niečo povedať, ale my sme do, my máme dosť obavy, že e, vlastne sa strátili e, určité značky, tieto brands, ktoré umožňovali predtým identifikovať Európsku úniu a my sme hovorili tiež e, aj včera o tom, že ten mediálny program nám um, leží mimoriadne na srdci. My, nás je dôležité mať e, tú istú identifikáciu s Európskou úniou, pretože by bolo šokujúce, keby sme to strátili a keby sme museli začínať úplne od znova my vieme, že um, v tomto chcete niečo robiť, ale tu by sme si radi vypočuli vaše uh, plány v rámci tohto programu. Potom sú ďalšie aspekty uh, a dnes dopoludne nám bolo jasné v rámci toho hlasovania, kedy sa hovorilo aj o kultúre. My máme program Horizon 2020, ktorý obsah- neobsahuje žiadne opatrenie na ochranu kultúrneho dedičstva v tom najširšom um, význame. My sme už odsúhlasili určité pozmeňovacie návrhy, ktoré idú týmto smerom, ale musím povedať, že cyperské predsedníctvo uh, by sa malo takisto týmto zaoberať na úrovni rady. Mali by ste presvedčiť aj i ostatných partnerov, že je to téma, ktorá, ktorú je potrebné zohľadniť dejiny Európy, európska kultúra a potom samozrejme to prepojenie so štruktúrálnymi fondami. Nič sa tu nehovorilo o tom prepojení s parlamentom. A toto by bolo ale veľmi dôležité, aby sme to mohli podať ďalej, aby sme sa mohli zaoberať touto témou. Nesmieme na to zabúdať, pretože my e, by sme takto strátili aj našu vlastnú budúcnosť. Ďakujem pekne. No Doris, ďakujem aj zastupcovi predsedníctva. Už viackrát ste hovorili o probléme nadchádzajúceho MFF, viacročného finančného rámca. A mňa by zaujímalo, akú úlohu zohrávate e, v konflikte s radou o MFF a hlavne čo sa týka rozpočtu 2013, pretože my máme záujem robiť viac pre kultúru, médiá, mládež a vzdelávanie. Ak čistí placovia na rade budú ochotní znížiť nový MFF o 10%, tak naše záujmy budú veľmi tým trpieť. Takže myslím, že teraz sa kvôli tomu, že cyperské predsedníctvo nesie vysokú zodpovednosť v nadchádzajúcich týždňoch, tak by som sa chcela spýtať, čo spravíte s MFF a s našimi záujmami, obhajovať pozíciu parlamentu, takže možno by ste mohli povedať nie, niečo k tomu, aká je vaša strategická úloha v tejto záležitosti. Ďakujem pekne. Hanu, Hano Takula z Fínska. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi ministrovi za predstavenie cyperského programu už sme mali príležitosť stretnúť sa s pánom ministrom a porozprávať sa. Viem, že situáciu veľmi dobre poznáte, rovnako veľké programy Erasmusa pre všetkých, program pre celoživotné vzdelávanie a samozrejme aj Kreatívna Európa. Ja by som v podstate chcel povedať niečo programu Európa pre občanov, ja som bol spravodajcom, chceli by sme niečo to pre tento program urobiť, no a ako pán minister istotne vie, sú tu isté problémy kvôli neistej e, nejasnému právnemu základu, ktorý článok by sa mal uplatňovať pre nás v parlamente, v našom výbore. Je jasné, že treba uplatňovať postup spolurozhodovania tak ako doteraz, ja dúfam, že sa nám podarí získať konštruktívny výsledok. Už sme začali pracovať na správe s myšlienkou, že sa to bude príjmať v spolurozhodovaní. Tiež sme si vypočuli, čo o tom povedala rada. Dúfam, že výsledok bude teda dobrý. No a samozrejme veríme, že Cyprus ako demokratický štát bude rešpektovať názor parlamentu, názor nášho výboru a že príjme eh, tú pozíciu toho, ako to vidíme my v parlamente. No a preto dúfame, že sa nám podarí dobre spolupracovať a že aj na rade to bude bezproblémovo akceptovateľné. My to je teda ten problém, o ktorom by som rád diskutoval. Ďakujem pekne, pani Veržiat. Euh, à mon tour, saluer euh, le ministre et la présidence chypriote. Nous avons eu... Euh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja si chcem privítať cyperského, pozdraviť cyperského ministra a prezidentstvo e, rady. E, E, vypočula som si, o čom hovorila. Veľmi si cením, že e, ste takto práve koncipovali vaše priority predsedníctva v tej momentálnej situácii. Máme samozrejme veľké dopady na jednotlivé oblasti, ako je kultúra, vzdelávanie, výchova. Tí budú určite prvými obeťami a preto je mimoriadne dôležité, aby sa tieto otázky skutočne dostali do eh, fokusu stratégie 2020. Eh, my potrebujeme tieto stratégie na ochranu tých najslabších, eh, ktoré bývajú väčšinou z pravidla ehm, prvými obeťami krízy takisto na tému pripojenie alebo involvovanie e, imigrantov, integrácia mladých pristahovalcov e, cez určité e, združenia. To sa mi zdá byť veľmi dobrým prístupom a takisto ste hovorili o tej otázke neformálneho vzdelávania. To je jedna z tém, ktorou sa zaoberáme my vo výbore. A samozrejme, vidíte tu, e, že, že sa môžeme takisto poučiť z tej situácie a z úlohy dobrovoľníkov, ktorí sa týmito aktivitami zaoberajú a ktorých realizajú, ale ja by som rada vedela, či nevidíte potrebu takého permanent sústavného financovania, pretože toto je mimoriadne dôležité pre tých, ktorí sa pohybujú a pracujú na európskej úrovni, aby e, mali kontinuálne a trvalé financovanie, tak aby boli skutočne podporení, pretože boli e, rôzne hlasovania Európskeho parlamentu, ktorá e, boli za, ale napriek tomu sú tu ešte určité problémy práve s týmto štatútom tých európskych združení. Takže vy ste hovorili takisto o otázke občianstvo. Ja sa chcem pripojiť k tomu, čo povedal pán Takula na tému Európa občanov. My máme teraz Európsky rok občanov a máme tu určité ťažky, ťažkosti, problémy s rádou dohodnúť sa na tom, takže uh, ten pojem občianstvo uh, ako také, tak tu sme si zo pár veci vypočuli, ale samozrejme nám ide aj o tie prostriedky, ktoré sa tu majú vynaložiť. Takže e, je to skutočne to minimálne, ten minimálny rozpočet pre takýto európsky e, rok, ktorý sa akokoľvek a kedykoľvek vyplácal. Takže toto nie je dobrý znak. A takisto, čo sa týka iniciatív pre mladých a ich prístup k internetu. Myslím si, že tu musíme a potrebujeme skutočnú rovnováhu. Pán Boris, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Ja e, vám držím palce ku predsedníctvu aj vám, pán minister, ale chcela by som sa e, opýtať, teraz aby som neopakoval tie, e, tie otázky, ktoré už dali moji kolegovia. My vieme veľmi dobre, že obrovské množ možnosti financovania európskej kultúry a vzdelávania sú takisto v e, štrukturálnych fondoch. My pozorujeme, že v mnohých členských štátoch a v regiónoch, ktoré sú príjemcami, vznikajú nové kultúrne inštitúcie, Takže tieto investície majú dobrú odozvu a my vieme, že spoločný európsky fond bude podporovať vzdelávanie, sektor učiteľov, takisto navyš, navyšovanie, zvyšovanie um, pracovných kvalifikácií. Chcem sa opýtať, že to, o čom ste hovorili, aj keď teraz skúšame e, premiešať tieto e, fondy e, štruktúrálne, ktoré by mali byť alokované aj pre branžu vzdelávania a kultúry. Či budete sa tomuto venovať? A teraz druhá otázka. Mali sme vynikajúcu správu pána Vizaša o športe. Máte v pláne nejaké legislatívne akty, ktoré by sa týkali športu v tých intenciách tej správe pána Vizaša? ja si myslím, že nám chýbajú, eh, chýbajú ešte právne, eh, eh, právne základy, čo sa týka tej patológie celého tohoto, napríklad zákaz prístupu do štadionu a tak ďalej. A myslím si, že táto iniciatíva je teraz, tá lopta je teraz na, na polovičky, polovičke rady a E, jednoducho sa musíme zaoberať týmito patologickými aspektami v rámci športu. Yes. Ďakujem pekne, Santiago de Pisas. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem aj vám, pán minister. A skutočne želáme všetkým počas vašho predsedníctva veľa úspechov. Môj kolega už hovoril o športe, no a to ma tiež veľmi zaujíma, táto téma. V parlamente sa prijala správa, správa sa prijala veľkou väčšinou a prednedávno sa uskutočnila tiež zasadnutie s komisárkou Vasiliu. To bolo veľmi úspešné a išlo hlavne o to, aby sa táto správa nedostala niekam do šuflíka, ale aby sa o nej hovorilo. Ale samozrejme veľa vecí závisí od členských štátov. No a preto by som vás chcel požiadať, aby ste sa angažovali počas vášho predsedníctva, pretože veľká časť otázok v športe spadá do kompetencií členských krajín. A u nás dokonca je to kompetencia jednotlivých regiónov. Je to dôležitá téma, čo sa týka manipulácie zápasov, podplácania a tak ďalej. Treba, aby to postihlo veľké športy ide o doping, čo je veľký problém. No a v športových štúdiách, kde sa podávajú tieto drogy, to je to skutočný zločin. To už kolega tiež povedal, ďalej podvody, ktoré sa dejú v športe, to je tiež porušenie napríklad pri ilegálnych dohovoroch. Ďalej tu ďalší veľký problém, to, je, to, to sú násilnosti na štadionoch, tí futbaloví chuligáni, ďalej ako predchádzať násilnostiam. No a mňa by zaujímalo, ak by som hovoril o podpore, ktorú dostávajú naši športovci teda aby sa mohli venovať športu na vrcholovej úrovni, ale súčasne, aby sa aby mohli navštevovať a venovať sa vzdelávacím aktivitám na vysokých školách a univerzitách. No a vyučili sme si tiež slova našej predsedničky. Ja sa zúčastním na fóre v Nikozii v septembri a o týchto témach budeme musieť hovoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Paliadeli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predsednička. Ja vás srdečne vítam, vážený pán minister. Želám vám veľa odvahy na týchto 6 mesiacov, skutočne ťažkých časoch. Vášmu predsedníctvu želám všetko najlepšie. Myslím, že hovorím v mene všetkých členov výboru pre kultúru a vzdelávanie, keď poviem nasledovnú vec, pravdepodobne aj vy, už ste zistili, že, že stojíme pred veľkými zmenami, ktoré budú mať veľké dopady na výskum v nadchádzajúcich 10 ročiach. Členovia tohto výboru skonštatovali, že, že ide tak o kultúru, ako aj vzdelávanie, výskum v humanistických oblastiach. No a často počujeme, že toto je jediný, jediný prostriedok sociálnej súdržnosti. No, ja osobne si myslím, že týmito prostriedkami môžeme obrátiť situáciu, a úplne povedané počítame s vašim, vašimi snahami na úrovni rady, rady teda výskum v humanitných vedách. Takže to sa nekvalifikuje ako výskum, pretože výskum sa kvalifikuje ako výskum v laboratóriách pomocou mikroskopov. No a konkurencieschopnosť pre budúcnosť vysokoškolských štúdií. A to vedie k technokratickému vnímaniu celej problematiky. A to spôsobila súčasný stav. No a preto by sme boli veľmi radi, ak by ste na úrovni rady hovorili o budúcnosti vysokoškolského vzdelávania v Európe a treba poukázať aj na nebezpečenstva, ktoré existujú ak budeme k tejto problematike pristupovať len technokraticky. A ďalej, čo sa týka kultúry, chcel by som vás požiadať, aby ste na rade povedali, aké je dôležité, aby bolo chránené kultúrne dedičstvo nielen nejakými ad hoc opatreniami. Nie, je to dôležitý hospodársky faktor Európy, európskeho kontinentu. Naše kultúrne dedičstvo treba chrániť tie pamätníky našej histórie a je to dôležité aj pre o, e, turizmus, pretože inak nás sa predbehnú ďalšie krajiny ako Čína. Ďalej Európsky výskumný inštitút, ktorý bol zaradený do programu Horizon 2020. Je teda dôležité, aby kolegovia z ostatných krajín pochopili, že výskum v oblasti humanitných vied prispieva výraznou mierou zlepšovaní budúcnosti Európy. Ďakujem pekne. Posledný príspevok. Ďakujem pekne. A predsedníčka. Ja to poviem naozaj veľmi stručne, pretože vidím, že nám veľmi rýchlo beží čas, takže ďakujem veľmi pekne za predstavenie programu ministra kultúry. Ja, my už sme sa stretli aj osobne. Veľmi dobre sme sa pozhovárali, no a Teším, že sa potvrdilo to, čo ako parlament očakávame, a totiž, že môžeme počítať s dobrou spoluprácou s radou. Mám niekoľko vecných aspektov. V podstate súhlasím s predrečníkmi. Jeden z najdôležitejších bodov, o ktorý nám pôjde, a to povedal aj kolegia, kolega Skúria, a to je otázka centrálnych a tým aj centrálna téma horizontálnej účinnosti kultúry. Takže ide o to, ale ide aj o hospodárske a ekonomické hodnoty, ktoré sú s tým spojené, ktoré tvoria súčasť konkurencieschopnosti Európy. No a kvôli tomu musí viacročný finančný rámec skutočne byť štrukturovaný na výbore pre kultúru sme sa snažili pomocou pozmeňujúcich návrhov prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa, ale samozrejme, že to treba robiť aj inými prostriedkami. No a napríklad eh, programe Horizon 2020 a eh, sa zo štruktúrálnych fondov niektoré veci stratili. A čo sa týka tiež digitálneho sektora, eh, sú to veľké nebezpečenstvá a hrozby, takže ja myslím na kino, kinosály. Čoskoro sa 15% z nich jednoducho stratí, ak nezabezpečíme účinnú digitalizáciu. Články Lisabonskej zmluvy treba brať skutočne vážne. Vy ste povedali, že, že máte isté priority a mňa by zaujímalo, či môžete potvrdiť, že cyperské predsedníctvo vníma kultúru a vzdelávanie ako prioritu, pretože to je skutočne strategicky dôležité práve teraz, pretože investície treba realizovať v časoch krízy. Možno to znie paradoxne, ale tak to je. A práve sektor kultúry je anticyklický, tak sa treba k nemu aj postaviť. Spotreba kultúrnych statkov nesleduje trendy správania spotrebiteľov. Ďalšia vec, chceme tvorivú Európu, ale ešte nie je úplne jasné. A vypočuli sme si k tomu aj oznámenie komisie, či neprídeme o niektoré e, značky v programe, najskôr v časti média, a potom v časti kultúry a vzdelávania, čiže v celom rámci tvorivej Európy. Musíme dávať na, práve na toto pozor. Ďalej si myslím, že potrebujeme ešte väčšiu mieru jasnosti a istoty v súvislosti s financovaním záruk pre európske úvery. No a ďalšia vec. Pre nás je veľmi dôležité, aby v programe pre celú, celý tento okruh oblasti bola zohľadnená aj regionálna a lokálna dimenzia. Aj cezhranične regionálna. To je v tejto chvíli zatiaľ nulové, ale je to dôležité pre investície kvôli vyváženému územnému rozvoju. Ja som si istá, že sa nám podarí dobre spolupracovať a tak ešte zlepšiť predložené programy komisie. Ďakujem pekne. Pán minister, máte e, slovo. Nech sa vám páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja ďakujem všetkým poslankyňam a poslancom za formulovanie týchto dôležitých príspevkov a nastolenie dôležitých otázok. Jednu vec chcem hovoriť hneď z začiatku, musím to povedať. Ja som osoba, pochádzam, alebo vychádzam z akademického sveta a musím povedať, že v obdobiach krízy tak ako je to aj v súčasnosti, to nehovorím len ja, ale to sa zistilo aj v prieskumoch, Obyvatelia v takýchto časoch hľadajú kultúru, no a preto Európska únia, Európska rodina musí podporovať kultúru, a vedú, ak to neurobíme v týchto ťažkých časoch, tak eh, nemôžeme dúfať, mnoho nezamestnaných, mnoho mladých, ale aj ďalších, ďalších občanov hľadajú v týchto ťažkých časoch novú šancu, aby sa, aby sa nejak vybavili novými kompetenciami, kvalifikáciami, aby sa dokázali vyrovnať so súčasnou situáciou. A tým aj veria príchod lepších časov a tým vytvárajú aj istý základ pre tie lepšie časy. No a to je našou hlavnou prioritou, pre nás je to úplne zásadné. Zaznelo tu veľa otázok o, ako napríklad otázka pani Trypel a ďalších poslancov, ktoré sa týkali rozpočtu. Na to môžem povedať len áno, my s veľkým presvedčením budeme pracovať na dobrom rozpočte, čo môžem urobiť ja osobne. Ja už som hovoril s našim ministrom hospodárstva a keď hovoríme s odborníkmi, s ekonómami, treba byť veľmi presvedčení, aby sme jasne povedali, že sa oplatní investovať do tohto sektora. Nie všetci, ktorí sa zaoberajú hospodárstvom, chápu tento prístup, na rozdiel od nás, ktorí túto problematiku poznajú. Príklady a výsledky sú jasné. Nuž, v tejto diskusii budeme pokračovať. A ja v tomto zmysle e, poviem tiež niečo mojim kolegom z 26 krajín. No spolu s ostatnými ministrami, ktoré, ktorí zodpovedajú za mládež, vzdelávanie, kultúru a šport. Budeme musieť viesť otvorenú debatu o tejto téme. Podpíšeme spoločné, napíšeme to na listy príslušným ministrom z jednotlivých krajín a každý nadviaže osobné kontakty s týmito osobami a tak, aby sme išli ďalej týmto smerom. A v súčasnosti je absolútne nevyhnutné, podporovať rozpočet pre tieto tri oblasti a treba vyzvať aj členské štáty, aby e, kultúru a vzdelávanie podporili príslušnými prostriedkami. No a teraz by som chcel nadviazať na to, čo sa spýtal pán Skúria. Ja som si všetko veľmi pozorne zaznamenal, čo ste sa pýtali, bolo to veľmi dôležité Hovorili ste napríklad o ochrane kultúrneho dedičstva a že by to malo byť hlavnou snahou cyperského predsedníctva. Tak to je, to vás môžem uistiť. No a počas neformálnych zasadnutí rady, ale aj počas zasadnutí na najvyššej úrovni na Cypre, budeme neustále zdôrazňovať, že je absolútne nevyhnutné, aby sme posilnili práve to, o čom ste hovorili, teda hlavne posilniť kultúru. No a teraz sa prichádzam k otázke pani Tripelovej. Ja už e, som v podstate na vašu otázku <laughs> aj zodpovedal. A už som povedal, ako, akým spôsobom budem presadzovať e, tieto snahy. Takže, čo sa dá urobiť, e, ak nebude navýšený rozpočet pre kultúru, No a ďalej k tomu, čo povedal pán Takula o nejasnosti právneho základu, čo sa dá robiť. No, vážený pán Takula, ja poviem to otvorene, že veľmi dobre chápem snahy parlamentu, veľmi dobre chápem to, čo ste sformulovali. No a myslím, že všetci dokážeme spolupracovať aby sme hľadali prostriedky, ako podporiť program Európu. To je skutočne nevyhnutné, pretože takto posilníme európske hodnoty a ja dúfam, že nebudeme narážať na nejaké prekážky. Predpoklady hlavne sú splnené, aby sme našli, našli spôsoby, ako odstrániť prípadné prekážky z cesty. A teraz ďalšie eh, otázky. Súhlasím s vašim prístupom, pretože aj my a naše predsedníctvo vidíme, a to nie sú moje osobné názory, ale sú to názory všetkých, ktorí sa eh, venujú vzdelávaniu športu, mládeži a kultúry, kultúre, máme rovnaké snahy. Hlavne čo sa týka teda gramotnosti, výsledky predložíme na CIPRE, e, Vieme, že komisia k tomu pripravila nejakú mimoriadnú správu. Jeden z 10-15 ročných nedokáže poriadne písať a čítať. A preto treba hľadať prostriedky, ako týmto deťom pomôcť. Tak, aby všetky deti dostahovali lepšie budúcnosti, čo je základ a lepšie spoločnosti. Ale chcel by som to tiež e, prepojiť e, s témou sociálnej inklúzie, sociálnej súdržnosti. Vážená pani predsednička, už e, boli navrhnuté prostriedky pre jednotlivé okruhy, pre jednotlivé úrovne vzdelávania. No a takto v rámci programu Erasmus pre všetkých. Chcem tým povedať, že by sme mali zaistiť nejakú minimálnu sadzbu pre základné vzdelanie, stredoškolské vzdelanie a tak ďalej. A treba umožniť navýšenie. Dôležité je, aby mládež mohla absolvovať vysokoškolské štúdium ale treba tiež poskytnúť nevyhnutné prostriedky na boj proti analfabetizmu. Ďalej chceme, aby mládež z rodín imigrantov mala osobitnú podporu a to bude súčasťou záverov rady. Navrhneme konkrétne eh, kroky. Budeme tiež hovoriť o tom, ako podporíte združenia, ktoré majú najväčšia potreba v tejto oblasti, pretože oni odvádzajú veľmi dobrú, dobrú prácu. Financovanie sa veľmi eh, zamestnáva. Ďalej budeme diskutovať eh, s kolegami z ďalších krajín. Ďalšie, ďalší pojem internet a žiadne obmedzovanie osobných eh, slobôd a to hovorím aj deťom na Cypre, keď navštevujem školy. Ja hovorím, že im otvárame všetky možnosti pomocou nových technológií, a tak aby sa rozvíjala ich tvorivosť, aj nejaké odborné schopnosti, ale súčasne treba, musia oni vystupovať iniciatívy. Je to veľmi dôležitý nástroj, ale je to nástroj, ktorý tiež skrýva isté nebezpečenstva, takže na to treba poukazovať žiadny internet, žiadne nové technológie by nemali nahrádzať alebo ničiť medziludské vzťahy, nemali by zhoršovať medziludské vzťahy a nemali by zatieniť skutočné potreby našich detí. Ďalej spoločenstvo štátov, národnosť, o tom sa samozrejme hovorí Zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť konkrétne odpovede. Samozrejme, problematiku štátnej príslušnosti môžeme otvoriť v debate tak, aby sme povedali, ako otvoriť debatu v, počas roku občanov. Vy ste hovoríte o štruktúrálnych fondoch. Je jasné, že to podporujeme, pretože my podporíme rozpočet pre kultúru a vzdelávanie, keď sa hovorí o prostriedkoch, ktoré sa týkajú kultúry a vzdelávania. No a spolu s kolegami z rady a spolu s tými mám našich kolegov, eh, ktorí sa zaoberajú toto témou, treba umožniť podporovať investície, ktoré dlhodobo pomáhajú ďalej podvody vo futbale. A isté, aj to je pre nás priorita. Samozrejme, ešte nemáme konkrétne právne akty, ale metodicky veľmi uvedomelo môžeme postupovať, aby sme bojovali proti tejto téme, pretože šport je jedna z najkrajších aktivít, ktorá vôbec existuje. No a o niekoľko dní začínajú olympijské hry. My ešte stále hovoríme o nelegálnych aspektoch, o podvodoch a to narúša a škodí športovému duchu. Samozrejme, treba bojovať proti týmto javom a treba hľadať metódy, tak aby všetky členské štáty nejaké príspery na úrovni rady. Ďalej sa tu hovorilo o viacerých témach k športovej oblasti a ja súhlasím, mňa vaše otázky potešili. Je tým, o ktorých ste hovorili, patrí k našim základným prioritám. No a my by sme chceli príjmať také rozhodnutia, tie rozhodnutia, ktorými sa dá náležite bojovať, pretože to, že si povedali, to je pravda úplná. a Dokonca aj na školách vnímame tieto, tieto úkazy. Ďalej násilnosti na štadiónoch. To je tiež vec, ktorá patrí k našim prioritám. Športovcov treba podporovať tak aby dostali ďalšiu šancu. Musia, musia mať možnosť budovať si aj nejakú paralelnú kariéru. Tie problémy sú úplne jasné. Čo sa tu deje, to je nebezpečné pre ľudské telo, pre psychohygienu, všeobecné zdravie to sú všetko veci, ktoré sú dôležité. Ak niekto športuje, tak to robí aj kvôli zdraviu. Ja som strojár, zaoberám sa odolnosťou materiálov. V automobiloch som univerzitný profesor a myslím, že sa nedá povedať, že postupujeme technokraticky. Avšak v poslednom čase som videl veľmi výrazne, aké dôležité sú humanistické štúdie a humanistické vedy. A preto sa nezaoberám len s technokratickou oblasťou, ale pre mňa stojí človek v centre pozornosti. Ja na to myslím aj vtedy, keď ja skúmam, čo sa deje pri nehodách automobilov. No a ja neustále opakujem, že úloha vysokej školy nespočíva len v tom niečo vyprodukovať pre trhy, nie, humanistické výskumy musia byť centre pozornosti vysokých škôl a ja sa to budem tiež zasadzovať. Bude sa na o tom hovoriť na, na rokovania na najvyššej úrovni v rámci neformálnych rokovania s kolegami. Ďalej kultúrne dedictvo, už som o tom hovoril, naša minulosť neznamená, že sa len tešíme z kultúrneho dedictva, ktoré sme zdedili. Nie, my musíme budovať ďalej, aby sme vytvorili lepšie nové generácie a preto kultúrne dedičstvo treba podporovať všetkými dostupnými prostriedkami. Musím povedať, že to je tiež veľmi dôležitá priorita cyperského predsedníctva. Vážená pani Kosta, my ste tiež položili viacero otázok, tie už sme zhodnotili počas nášho stretnutia. No a skutočne vám veľmi ďakujem za dôležité komentáre k téme kultúra. Nechceme, aby muselo byť zatvorené nejaké kino a rovnako si myslíme, že kultúra už eh, zo svojej definície je horizontálna záležitosť. Kultúra je náš každodenný život, náš životný štýl, účasť na každodennom živote. Kultúra je pre všetkých znamená prístup ku kultúrnym statkom, všetci ho musia mať zaistený. No a preto sa budeme veľmi snažiť aj finančne podporiť sektor kultúry, pričom sa budeme samozrejme venovať téma, ktoré priamo súvisia s podporou kultúry, pretože ja to ešte raz zopakujem, v obdobiach krízy výskum, kultúra, vzdelávanie treba, to musí byť podporené, ak chceme priniesť lepšie časy, časy pre budúce generácie, ale aj pre súčasné generácie. A preto vieme, že investície do kultúry majú veľké dopady, ale mnohí ekonómovia to nechápu. My sa budeme snažiť odborníkov o tom presvedčiť. To je naša vízia. My sme tu na to, aby sme to ďalej odozdávali ďalším generáciám, na to zlé. Chceme nechať za nami. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pán minister. Bolo to veľmi um, vyčerpávajúce odpovedať na mnohé otázky. Ja som sa nezúčastnila na, tomto, na tejto diskusie, alebo tú tému celoživotné vzdelávanie som uh, už veľmi uh, intenzívne prerokovávala s vašimi kolegami. Myslím si, že máme dostatok príležitostí ísť ešte do detajlov, ale pre ďalších eh, chcem, ďalších chcem upozorniť, že v súvislosti s programom Citizenship eh, samozrejme my chceme postupovať eh, podľa našich predstav. Máme máme právnu službu, ktorá nám povedala, že sa môžeme na tom zúčastňovať v rámci toho spolurozhodovania a veľmi sa tešíme, že budeme, budeme mať vecného takého referenta, ktorý v rámci trilágu potom, trilágu potom bude prezentovať aj naše výsledky. Pokiaľ to tak ale nebude, tak bude tento výbor hlasovať proti. A to som už povedala na tom poslednom zasadnutí. My chceme skutočne veľmi, aby sa premietli do toho programu Citizenship aj naše e, predstavy, pretože si myslíme, že práve my sme tí, ktorí e, boli poslaní do tohto parlamentu voličmi, aby sme zastupovali ich záujmy. Takisto chcem upozorniť ešte na to, že počas cyperského predsedníctva nebudeme mať tieto tri programy, plus dúfame program kultúrnych hlavných miest. To je veľmi dôležité. Vy ste hovorili tiež o tom, že v našom výbore v novembri Ehm, budeme prerokávať tieto veci pre menšom Creative Europe, budeme o tom hlasovať vo výbore, ešte nemáme čísla, takže to prvé čítanie môže byť až v júni, ale hneď ako budeme eh, hlasovať o vašom programe, chceme sa eh, dostať cyperským predsedníctvom do trilógu s tým, že po, čo budeme môcť na budúcu jar odhlasovať, ako náhle budeme mať e, tie potrebné čísla, že by sa tieto veci všetky, um, že by prešli v rámci prvého čítania. My máme samozrejme túto vôľu, my chceme ukázať e, komisii, že máme o to záujem a takisto chceme si získať vo vás v rade spojenca práve e, v týchto programoch um, a v tých veciach, o ktorých ste hovorili aj v rámci Creative Europe. Chcem poukázať na to, čo povedal už pán kolega Skúria. My si skutočne myslíme, že je dôležité, aby sme si brandname teda tieto e, značky ponechali. My nechceme vynachádzať koleso na ale chceme si ponechať e, k tomu, čo sme čomu sme dospeli. Myslím si, že to bude aj veľmi dobrý znak na akceptovanosť zo strany našich, eh, našich občanov. My sa tešíme za vašu priateľskú podporu, vás a vašich eh, spolupracovníkov a po prázdninách pôjdeme do diskusie uh, v rámci tých programov, ktoré sme aj my dostali na program rokovania, tak ako povedal aj pán Dakola, aj čo sa týka športu a celoživotného vzdelávania. Ďakujem vám, vašim spolupracovníkom a želám vám e, príjemné predsedníctvo, úspešný rok a ale napriek tomu dúfam, že si cez prázdniny oddychnete, takže všetko dobré. So, Wir kommen dann zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Tak môžeme prejsť na e, ďalší bod rokovania pán Lokek, e, všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočet roku 2013. Máte slovo. I'll be brief. We have already had a long meeting. Um,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 5 bodov, ktoré som zdvihol, pokrývajú všetko, čo chceme od rozpočtu. Odsek 1 zdôrazňuje, že chceme dostatočnú úroveň platieb, aby plne e, fungovalo programovanie aj v budúcich rokoch. Dvojka sa vyzdvihujú najdôležitejšie programy e, celoživotné vzdelávanie, prepojenie so stratégiou 2020 a pripomínajúc, že e, je tu vysoká e, výkonnosť týchto programov a žiadame preto výrazný nárast, navýšenie. Máme oveľa viac požiadaviek, než sme schopní uspokojiť. To je bod 2. Trojka sa týka športu sú tu prípravné akcie pre partnerstvo pre šport, vyzdvihujeme zo pár vecí, fyzická aktivita, boj proti e, manipulovaniu športových zápasov, 4-5 potom to sú body o komunikačných politikách, tiež vec očividná. Sme vo fáze, politicky vo fáze veľmi dobrej diskusii o a tiež legitimnosť celého európskeho projekta, projektu. V Herald Tribune eh, Pascal Lamy, generálny riaditeľ Svetovej obchodnej organizácie, žiada nové politiky týmto otázkam, takže je naozaj dobré toto e, zdôrazniť. Pokračujeme v našej spolupráci s komisiou a takisto i rada, radou. Takisto vám chcem pripomenúť, že stratégia, ktorá, ktorá uspela, e, bude teda ide o, spoločnú, alebo dúfame v spoločnú vyhla, spoločné vyhlásenie všetkých troch aktérov, nás, komisie i rady. A preto si myslím, že tieto odseky sú veľmi aktuálne. Jediná vec, ktorá podľa mňa ešte treba ju dodať, e, lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov je 17 Takže sa treba ponáhľať. Ďakujem. Mr. Bellet. Slovo má pán Bellet. Súhlasíme 100% s piatimi návrhmi, predlož, ktoré predkladá spravodajca. Dva malé doplnky. Jeden sa týka bodu 3 vy hovoríte o testovaní nových oblastí, šport, ja by som e, dodal pozmeňujúcim návrhom odkaz na ochranu zdravia mladých e, športovcov s intenzívneným monitoringom. Viete, že vo viacerých českých krajinách v predošlých mesiacoch boli nehody a takisto význam e, cezhraničných projektov alebo súťaží v športovej oblasti a moja druhá, e, môj druhý doplnok sa týka komunikačných politik v bode 4. Si hlasíme s tým, čo ste povedali. Keď hovoríte o médiách, hlavne televízii, rád by som dodal hlavne lokálne a regionálne médiá, pretože tie sú tak veľmi blízko k občanom. Takisto online e, média, sociálne médiá, keď hovoríme o televízii. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšie poznámky? Nie je tomu tak? Je tu i komisia. Nech sa páči. Budem tiež veľmi stručný. Vítame. Pokiaľ ide o naše riaditeľstvo, vítame tieto predložené body. Nárast pre celoživotné vzdelanie nie je určite možný. Dostatočné prostriedky pre šport. Tu vítame Prvý bod, dostatok e, platobných úverov, pretože už tento rok máme problémy pre druhý, druhú polovicu roku pre vyplácanie v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Druhý zastupca komisie, pán Roman. Tiež budem stručný. Tiež vítame tie dva body, ktoré sa týkajú komunikácie Všetky pozmeňujúce návrhy komisia víta. Ďakujem. Ešte k rozpočtovému problému, ktorý komisia teraz pre bežný rok e, pomenovala, takisto pre rok budúci. Na e, poslednom zasadnutí rady bolo rozhodnutie že potrebujeme e, osobitný program pre rast na boj proti e, mlad- e, nezamestnanosti mladých a pretrvalo udržateľný rast. Na to ale potrebujeme vyššie platby. A problém je teraz v tom, totiž s radou teraz pre rozpočet 13 už rokujeme, a také isté tvrdé rokovania boli už pre rok tento, ukázalo sa, že keď rada bude takáto reštriktívna pri platbách, nebude môcť vlastne dodržať nič z toho, čo politicky rozhodla. To chcem naozaj zdôrazniť, pretože my máme taký problém, že už v, bezia- v bežnom roku nie sme v stave tie programy, ktoré by sme chceli financovať, financovať, že rada sa odkláňa od toho, čo E, prislúbila a pri určitých záväzkoch e, chcela dať k dispozícii platby. A pre tých kolegov, ktorí tu ešte sú, chcem povedať, že sa tu e, vlastne smeruje aj k obrovskému konfliktu s radou v roku 2013. Nie len pre finančné výhľady, ale aj to, čo údajne má byť spoločná politika, čo sa dá urobiť proti nezamestnanosti mladých, že sme není v stave bežné, bežiace programy financovať. Preto si myslím, že v celom parlamente e, tu bude pre budúci rozpočet dôležité, či sme ochotní e, ísť takouto reštriktívnou politikou. Je to naozaj situácia ožehavá, v ktorej sa nachádzame. Ďakujem. Myslím, že pán Lokegard, vy asi zdieľate tento názor poriadku. Musíme povedať, že bude to teraz 17. júla, kedy bude lehota. A to na poludne. Je to v, e, uprostred budúceho týždňa. A teraz dáme slovo k ďalšiemu bodu, a to je bod 19, opätovne pán Lokigard, viacročný e, finančný rámec. Len nadviažem na povedané opätovne rovnaká lehota pre pozmeňujúce návrhy 17. v kolegovia. Dodám čo si. Možno si spamätáte, že sme mali dočasný výbor, ktorý pre finančné výhľady definoval želania parlamentu. A pokiaľ ide o postup súhlasu, ktorý nám dáva len veľmi obmedzenú úlohu, e, rozpočtový e, výbor chce na základe e, predpisu 31 a, e, z, poprieť túto správu. Je to je veľmi dôležité, Vychádzam z toho, že na, nás budú v tomto pro, procese počúvať. To je takéto pozadie teda. O tom som vás chcel poinformovať. Pokiaľ ide o rozpočtový výbor, oni majú vlastný, vlastnú správu v oktobri a všetky výbory i náš majú poskytnúť svoje stanovisko, preto e, hovorím o tomto. Budeme hlasovať v septembri o, o tejto správe. A ako som bol povedal, naše stanovisko je dôležité, pretože e, rozpočtový výbor, e, výbor bude e, pri rokovaniach z rady z toho vychádzať. Ak sa pozriete na stanovisko ako také, väčšina z otázok, ktoré sa toho týkajú, tu pomena- je tu riešená. Erasmus pre všetkých, Európa pre občanov, Každá, každý tento program má svoj vlastný odsek a potom tu na záver mám vše, všeobecné pozorovania. Nepôjdem do podrobností. Takto som vám len ukázal, aká je štruktúra tej správy. Teším sa na vaše príspevky. Ja e, čo si dodám, hovorí pani predsednička, keďže pán Lokegaard čo si zabudol u bodu X, neviem, je to bod X? návrh komisie k celoživotnému vzdelávaniu. Máte tu 10, 10, 10 alebo x, neviem, či je to x alebo 10. Hovoríte tu len o tom, že máme oddelenú kapitolu, ale potrebujeme aj oddelenú rozpočtovú linku. Pre mladých musíme mať rozpočtový riadok. Ja k tomu predložím pozmenujúci návrh v príslušnej lehote je to dôležité, pretože ak by sme to nemali, tak vlastne nesplníme svoje poslanie, ktoré tu neustále opakujeme. E, neviem, či ste na to zabudli, alebo ste to tam nechceli mať. To by ma zaujímalo, prečo to nie je zapracované, pretože viem, že na e, začiatku takýto zámer bol. Myslím, že je to e, lapsus, jednoducho sme to, e, na to zabudli. inak by sme nešli do Arhus. Ďal, ďalšia rečnička. už chcem sa poďakovať za tri body, e, ktoré ste spomenuli. Avšak e, v bode 11 by sa dalo, e, teda X1, by sa dalo uviesť rozpočtové prostriedky a samostatná rozpočtová linka pre média, kultúru a tak ďalej média a kultúra a kreatívna, kultú, kreatívny e, priemysel v oblasti kultúry. Pretože nové na programe oproti tomu starému je to, že nie len média a kultúra sa tu riešia, ale aj inovatívny kultúrny priemysel. A potom ešte čosi. Chcem sa poďakovať za zapracovanie, respektíve inak. Pripomína sa tu, že v rozpočte sú, sú sumy, zostávajú sumy pre mladých eh, vzdelávanie kultúru v štruktúrálnych fondoch. Nemohli by sme snáď e, zapísať aj to, že, že sa e, v fondoch v oblasti kultúry e, nehovorí. Tento pojem sa nespomína. Takisto, e, pokiaľ ide o, o horizont. V ďalších programoch musíme prostriedky zachovať v ich v výške. Horizon tiež nie sú stanovené čiastky s o konkrétnym odkazom na kultúru. A potom ešte posledná otázka vš- na všetkých, nie len spravodajcu. Tento nový nástroj financovania, o tom sme už tiež e, diskutovali. Ide o záruky e, alebo pôžičky Ak sa prostriedky nepoužijú v MFR, tak sa dajú e, dať do rozpočtu jednotlivých kapitol. To je otázka. Nemali by sme to tu tiež zakotviť? Nemyslím si, že to patrí do tohto programu, hovorí pani predsedníčka. O tom musíme hovoriť pri obsahovej diskusii o tom programu. Teraz ide len o to, čo by sme chceli zapracovať ako výbor pre kultúru do celkového finančného rámca. Teraz komisia. Samozrejme, že vítam vašu podporu pre e, ambiciózny rozpočtový návrh, pretože to musíme to podporiť a e, budeme podporovať, podporovať vašu podporu vašeho výboru a parlamentu ako celku. Pokiaľ ide o konkrétne poznámky ku konkrétnym programom. Nemyslím si, že treba ísť dnes do detailu po jednotlivých programoch. Len chcem povedať, že ste spomenuli, že chcete hovorili o zas, v bode 17 o zastúpení i vo fondoch, v sociálnom fonde napríklad, to vítame samozrejme tiež. Nemyslím si, že je to momentálne od začiatku e, nejak vyčlenené. Na tieto veci sa pozeráme v nových návrhoch. Môžete mi odpovedať, ste za e, osobitnú rozpočtovú linku pre mladých alebo nie? Pre nás by to nič nepridalo, takže nie som za. Pretože pre komisiu to nič nepridáva len to e, obmedzuje flexibilitu, ktorú v rámci programu e, možno budete potrebovať. Ste v súlade s Erasmom pre všetkých my, s celoživotným vzdelaním. Chcel by ešte niekto hovoriť, pán Romano? Nie? Takže lehota 17. júl. Ďakujeme pánu Lokegardovi a potom sa dostávame e, k potvrdeniu rozhodnutí koordinátorov. Máme tu problém, máte tu niečo k bodu rôzne, nie. Ďalšie stretnutie bude 19. septembra. Ďakujem tlmočníkom, všetkým želám e, dobré, e, pekné prázdniny. Jeseň bude ťažká. Ďakujem, dovidenia.